No, neskorší moment a preto poprosím pána komisára, aby vlastne zareagoval na otázku, ktorú nakoniec e, v konečnom dôsledku v písomnej forme už pozná. Yes, indeed, Mr. President. Um, Ďakujem pekne. great importance. E, ďakujem. E, pre nás je bezpečnosť zdravia pri práci veľmi dôležitá a vieme, že Európsky parlament má takisto záujem o túto tému. Naša stratégia na roky 2007 až 2012 v tejto oblasti e, mala pozitívny dopad, ako to bolo potvrdené aj v hodnotení, ktoré sme nedávno uverejnili. E, tam sa e, potvrdila dôležitosť európskeho rozmeru v oblasti zdravia, ochrany zdravia pri práci a stratégia bola mimoriadne relevantná, pokiaľ ide o pozitívny trend e, pri znižovaní e, nehôd v práci a zlepšovanie implementácie e, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Cieľ 25 zníženia výskytu pracovných nehôd v roku 2012 pravdepodobne dosiahnutá bola pričom vo všetkých oblastiach situácia zlepšila a ukázalo sa, že európske snahy e, prispievajú k tomu, aby sa e, zlepšovali aj snahy členských štátov pri e, vykonávaní pri tejto oblasti. Máme tu vstupy zo strany zastupcov verejných organizácií jednotlivých členských štátov, vstupy zo strany rôznych aktérov, ktorí majú záujem o túto tému a Spustili sme 31. maja 2013 online konzultáciu. Zároveň sme aj tú hodnotiacú správu v tom čase uverejnili. Konzultácia sa skončila 26. augusta teraz a dostali sme viac ako 500 odpovedí počas tohto obdobia, pričom komisia momentálne tieto odpovede analizuje a o ďalších krokoch rozhodne na základe výsledkov týchto podnetov. Takisto zohľadníme iné institucionálne e, vstupy, ako napríklad aj vaše uznesenie z roku 2011, pokiaľ ide o strednú dobu e, revíziu a, takisto pokiaľ ide o novú stratégiu, ktorú poradný výbor pre e, zdravie a bezpečnosť pri práci prijal v roku 2011. Komisia tento prístup zvolila preto, lebo akýkoľvek, akýkoľvek strategický rámec pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci musí byť e, podporený zo strany naozaj e, silných e, faktov, štatistík, aby sme si kvalitne vedeli definovať naše priority aj dopad na pracovníkov a firmy. To si vyžaduje detailnú analýzu situácie v oblasti bezpečnosti a zdravia v práci v jednotlivých oblastiach, dopad na pracovníkov, dopad na firmy, a najmä tie malé a stredné podniky v súvislosti s jednotlivými odlišnými národnými kontextmi. To umožňuje, aby sme identifikovali veľké výzvy v počas obdobia hlavnej stratégie a to si bude vyžadovať e, veľkú snahu aj do budúcna. Zároveň komisia vykonáva hodnotenie celkovej európskej legislatívy v tejto oblasti. Verejná konzultácia e, e, mala za cieľ vylepšenie transparentnosti a verejnej účasti oblasti, čo sú e, základné hodnoty e, legislatívneho procesu v EÚ, tak ako ich zdieľajú všetky európske inštitúcie. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Nakoniec nám pani autorka otázky e, prišla. Čiže odpoveď sme si vlastne vypočuli. Tak teraz po odpovedi si vypočujeme otázku. E, pani Perez bude na to 5 minút. monsieur le président. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Prepačte, že som hm, sa vzdialila. Ďakujem za tieto informácie hm, po konzultácii s Európskou komisiou. I s tým štýlom to anticipuje hm, otázku, ktorú položil náš výbor pre náš výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Obnova stratégie zamestnanosti, o, o zdraví a bezpečnosti v práci, to nám spôsobuje e, starosti, pretože Európska komisia na začiatku svojho vodného obdobia s podporou parlamentu a hrady e, prijala stratégiu, tzv. stratégiu 2020 a tam otázka zdravia, bezpečnosti v práci mala byť súčasťou celého textu. A Spomíname si, že minulý rok, pred rokom, predseda Európskej komisie, keď hovoril o stave únie, e, tak povedal, že sociálny model je prvok, ktorý podporuje konkurencieschopnosť Európy. No a pre nás otázka zdravia a bezpečnosti práce je jadrom tohto sociálneho modelu. A niekedy máme ten pocit, že mm, mm, kríza ešte e, priťažila, alebo zdôraznila to, že my potrebujeme takúto stratégiu, ale nie, stalo sa opačné, nechali sme to bokom. Vieme, že otázka legislatívnej iniciatívy v oblasti um, chorôb, ktoré sa týkajú svalov a kostí, to bolo vynechané. No a tá otázka, ktorú vy ste položili, pán komisár, prečo to je tak? Táto stratégia pre zdravie a bezpečnosť v Európe je uznávaným prvkom pre všetkých aktérov. Je to mm, pokrok, je to vlastne podpora členským štátom, aby napredovali viac. Aké môžu byť e, mm, prekážky v tom, aby sa to obnovalo? Náš výbor mm, sociálnych veci a zamestnanosti reagoval tak, že my na plenárke predložíme uznesenie. Ehm, reagovali sme zodpovednosť. My sme nechceli nejak polemizovať. My sme chceli vedieť, aké sú prekážky, ktoré sa e, vyskytli, ehm, aby ste nemohli obnoviť túto stratégiu, ktorá je nevyhnutná. A pridá, chcem ešte doplniť, že 5. decembra 2001, 2011 parlament e, prijal hodnotenie tejto stratégie a e, zaoberali sme sa dopadom krízy na tých najzračniteľnejších ľuďoch. Táto stratégia je dôležitá nie len preto, že musí byť obnovená, ale musí odpovedať um, potrebám, ktoré spôsobila kríza. No a nakoniec, uh, okrem tejto iniciatívy, my máme obavy aj ohľadom toho, aby eh, tá kríza nebola nejakou zámienkou preto, aby sme eh, zanedbali niektoré zásadné prvky sociálneho modelu, na ktorom nám tak záleží. Tá stratégia, ktorú sme vtedy mali, musí byť obnovená. To je pravda pretože technológie sa pohli dopredu a objavili sa nové e, ťažkosti, pretože tu je problém stresu v práce a to nebolo e, jadrom predchádzajúcej stratégie. Teraz to je zásadný prvok. A potom je tu otázka dopadu tejto krízy Žiaľ, toto krízou už Európa trpí príliš dlho. A preto musíme obnoviť túto stratégiu. Ja chápem, že ste viedli tú konzultáciu, sme veľmi radi. Rozhodli sme sa ísť pred, ale dovolte mi v mene nášho výboru povedať, že bojíme sa, aby táto stratégia neprišla príliš neskoro. A e, Môžem vám to povedať v mene všetkých kolegov uh, nášho výboru. Um, je nám ľúto, že tá stratégia troška stratila pôdu pod nohami, lebo tento posolstvo tu bolo, ale radi by sme boli, aby sa to zrealizovali. A chcem mm, vedieť, že aké sú tu prekážky preto aby sa to zrealizovalo inak. Ďakujem pekne, ďalej vystúpia z jednotlivé parlamentné skupiny eh, jednotliví rečníci. Najprv za dve minúty v mene EPP pán poslanec Čabavery. Eh, eh, Ďakujem, Ďakujem, pán predseda. Vypočul som si odpoveď komisie a som veľmi rád, že Komisia si sa nazdáva, že toto je zásadná otázka, čiže otázka zdravia a bezpečnosti v práci. Aj podľa nás je to dôležitá otázka, dokonca tak dôležitá, že sme schválili niekoľko uznesení ohľadom um, tejto témy, napríklad posledné uznesenie v júni počas revízie uh, v roku 2011 sme uh, vyzvali uh, komisiu aby obnovili stratégiu, ktorá vlastne vyprší v roku 2014. A jednoducho poviem, že máme pocit, že komisia troška zaspala e, ohľadom tejto otázky, pretože v roku 2013 sa skončila konzultácia s partnermi a až teraz nám pán komisár hovorí, že stanoviská sú pozitívne a zaujímavé, ale nepovedali nám, kedy tá stratégia už bude. No ale toto je pre nás veľmi dôležité a to nie náhodou. Určite ochrana zdravia v práci je začlená už v rímskych zmluvách a je to jeden z mála, obla, jedna z malých oblastí ide o ľudské životy, o bezpečnosť, pretože to je dôležitý aspekt pre konkurencieschopnosť. A preto je dôležité, aby tam bolo, boli stanovené jasné pravidlá pre podniky, pre zamestnávateľov, pre zamestnancov. A toto meškanie, tieto prieťahy a tento pomalý pokrok, nevieme, prečo sa to všetko deje, to potom vedie k neistote, k improvizácii a k závažným nebezpečenstvám, ktoré spôsobujú ťažkosti. A preto, pán komisár, prečo nie je možné schváliť túto stratégiu? Aký je ten, ten dôležitý dôvod? Chcem vedieť, aké vy máte prekažky. Ďakujem. Ďalšie dve minúty v mene socialistov má Pán kolega Serkas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za to, že ste s nami teraz v túto hodinu. A ďakujem aj za to, že ste potvrdili, že aj pre vás, ako aj pre nás, e, e, náš, e, že komisia má z toho veľké starosti a my máme starosti, pretože E, je dôležité, aby e, komisia tiež e, naplnila svoje slova činmi a ide o to, aby tá stratégia z 2012, ktorá je prázdna čo do obsahu, nevieme prečo, keď všetky hodnotenia boli pozitívne a všetky konzultácie prebehli pozitívne, takže chcem sa opýtať, prečo je to toto meškanie a prečo alebo e, keby ste nám mohli dať aspoň jasný e, dátum, e, ktorý vyplňuje z tejto stratégie, ako v niektorých sektoroch sa hovorí moment krízy, je dôležité, aby sme nevyčerpávali podniky s ďalším tlakom a zaťažou. A Včera v tomto parlamente um, boli odborári z um, môjho štátu a hovorili o tom, že tento rok 6 uh, úmrtí nastalo v um, poľnohospodárstve, pretože sa zdvíha uh, dôchodkový vek uh, a ľudia žiadajú, aby sa zlepšili ich e, podmienky, e, ale zároveň sa zvyšuje ich záťaž a sociálne rizika. Preto e, mám aj otázku, že chýba nám to mnoho svojich predpisov, ktoré si nám slúbili, ako napríklad smernicu o karcinogénoch a mutagénoch a tiež smernicu o pracovnom čase, ktorá má tiež dopad na zdravie a chcem sa odvolať na článok 31 z Charty zákonných práv a povedať vám, že je veľa e, a konzultácie, ale veľmi málo odpovedí a kvôli tomu e, tie um, problémy pretrvávajú a sa ešte prehlbujú a um, je tu skepsa medzi um, zamestnancami v Európskej únie, ktorí v nej nevidia uh, spojenca, ale nepriateľa. Teraz na dve minúty má slovo pani Harkin. I want to thank the commissioner for... Chcem sa poďakovať eh, komisárovi eh, za eh, jeho odpoveď, ktorá je Podľa mňa potrebujeme európsku stratégiu pre ochranu zdravia v práci a podľa mňa, keď nebude žiadna stratégia, tak národný program nemôže pokračovať, alebo aspoň nie s to istou intenzitou plnenie môže. Takže ako sa vyprúť spod kontroly a nie je e, to e, vidno prioritu na kultúru e, prevencie. Táto kultúra je podľa mňa podstatná pre akúkoľvek stratégiu ochrany zdravia a bezpečnosti a keď sa nám táto vienka spod kontroly, ťažko je to obnoviť a keď nemáme takúto stratégiu, nemáme jednotnú a nemáme plnenie na európskej úrovni a nemáme pridanú hodnotu a európsky rozmer e, sa potom stáva menej dôležitý a e, tak je to aj e, s kultúrou prevencie, keď sa nám táto vytratí z programov, tak ťažko ju tam e, znovu nastavujem, pretože e, sa tu e, veľa šetrí a e, zabudáme na to, že e, dobrá zdravotná politika je investícia, nie náklad. A e, ľudia sú mm, pod vystavení e, stále väčšej záťaže a nedávne umrtie človeka, ktorý pracoval v finančnom sektore kvôli nadčasom, je mm, jasným mm, dôkazom toho v finančnom sektore e, je e, dôležité nastaviť kultúru prevencie. A kde je tu tá kultúra? Keď nemáme stratégiu e, v celej EÚ, tak si nepomôžeme. V Írsku mladí lekári teraz budú strekovať kvôli neplneniu smernice o mm, pracovnom čase. To je zle pre pacientov aj pre lekárov. Viem, že tu nehovoríme o plnení e, smernice, ale nemáme e, tú e, etiku bezpečnosti a kultúru prevencie. A nakoniec, ako som povedal predtým, ľudia všeobecne sú pod väčšou záťažou kvôli neistote pracovných miest, náročnej práci a Mm, toto mm, vyhrocuje sociálne problémy. Ak by bola e, stratégia e, na úrovni celej EÚ, tak by pomohla riešiť e, tieto problémy a myslím si, že je veľmi potrebná. Nakoniec vítam mm, tie závery o oblasti ochrany oddali elektromagnetických polí, ale chcem sa opýtať komisára, že aké prekážky sú pred nami. Ďakujem pani Harkin. V mene zelených má na 1,5 minúty slovo pani Deli. Ďakujem, pán predseda. V roku 2011 eh, teda parlament odhlasoval moju správu ohľadom hodnotenia Európskej stratégie pre zdravie a bezpečnosť eh, v práci od roku 2007 až 2012. A eh, v tejto správe som už apelovala na všetkých, byla som na poplach. Iba niekoľko čísiel. V Európe každých 5 eh, sekúnd je eh, pracovník obeťou ehm, eh, pracovného úrazu. Kríza nemôže byť zamienkou na to, aby sme zanedbávali pracovné podmienky Európanom. A odtedy, čo sa schváda táto správa, komisia močala a neobnovila túto stratégiu. To je znepokojivé je tu politické a legislatívne vákum. To je závažné. Už e, rok Európa nemá politickú koordináciu v oblasti zdravia a bezpečnosti a to na nastávajúcich 7 rokov. E, čiže e, komisia nám hovorí, nie, zdravie bez, v práci nie je priorita. Prečo? Lebo to je príliš drahé. Predstavte si to. E, a my, ekológovia, vám to hovoríme jasne, kľudne nesúhlasíme. Chceme už teraz novú európsku stratégiu pre zdravé bezpečnosť práci, ktorá by mala vstúpiť do platnosti od 1. januára 2014 pokrytie pracovníkov proti e, svalovokostným e, chorobám. Ďalej stres práci. Toto e, sú konkrétne návrhy, ktoré boli v mojej správe. A e, toto je naozaj morálna chyba, e, že, pri, e, že zakrývame si oči pred stresom v práci. Ehm, a pracovné úrazy na 100 ročne 100 miliard eur, čiže potrebujeme urgentnú odpoveď. Je to dôležité, pretože Európska únia musí ochraňovať všetkých svojich pracovníkov, zamestnancov nemôžu už prichádzať e, o život práci. Čiže lopta je na vašej strane ihriska. Potrebujeme túto európsku stratégiu a počítame s vami. Ďakujem. Liga. E, Ďakujem. Teraz uzatvárame toto kolo vystúpení s vystúpením jednej minúty e, v mene zjednotenej hlavice pani Zubr. Obrigada, senhor presidente O Luxemburgo nos últimos dois... Ďakujem, pán predseda. V Luxemburgu počas eh, týchto posledných dvoch rokov eh, jedna stavebná firma vykoristovala svojich pracovníkov, zamestnávala Portugalcov, um, ktorí um, neboli platení dokonca ani minimálnym, um, minimálnou mzdou. Ehm, Európsky sociálny fond eh, bol eh, predmetom škandálu. Čiže eh, títo pracovníci musia pracovať za akýkoľvek podmienok a to sa deje v 21. storočí, čiže za podmienok, ktoré vládli v 19. storočí a pracovné podmienky sa zhoršili následkom krízy, ktorú teraz zažívame. E, údaje, údajov a teda informácie nie je dosť. Mnoho z týchto prípadov dokonca nie je ani um, zaznamenaných alebo nie sú o tom inštitúcie informované. Čiže je tu nejaký zákon mlčania. Um, boj proti nestálej práci, um, Um, bez bezpečnosti práce. Um, to sú všetko činnosti, ktoré e, sú urgentné, že je ťažké nesúhlasiť s úradmi, ktoré žiadajú stále viac od pracovníkov. E, teraz kolegovia, ktorí vystupujú sami e, za seba, najprv pani Edith Bauer, dve minúty, nech sa páči. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, biztos úr! a munkahelyi biztonság. Ďakujem, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Ochrana zdravia a bezpečnosti je zásadná sama o sebe, ale je to dôležité preto, aby e, bol podnik konkurencieschopný a aby všade boli rovnaké podmienky. Ehm, všetci sa snažia o konkurencieschopnosť, ale chýba nám európska stratégia a to je naozaj e, zvláštne. Určite je to jasné. E, číselné údaje ukazujú, že sa veci zlepšili, ale to nám spôsobuje starosti, pretože stále je nezamestnanosť väčšia. 50 pracovníkov sa znepokoje ohľadom bezpečnosti svojej práce. Ehm, a to platí stále viac pre malé podniky. A prostredníctvom tejto stratégie by sme mohli znižiť toto riziko. Mm, ako už bolo povedané, práca sa mení aj prostredníctvom nových technológií. Ale aj štruktúra Eh, práce sa mení a to, eh, sa, eh, to zvyšuje bezpečnosť, tým sa ohrozuje bezpečnosť práci. Z 216 miliónov pracovníkov 2,6 miliónov boli obeťami nejakej nehody. Dnes na Slovensku sa stal úraz takéhoto typu, smrteľný, úraz. Fyzicky osôb umierajú následkom pracovného úrazu a škody na pracovisku e, sú stále väčšie, ich stále viac. 90 tisíc osôb je e, trvale postihnutých následkom trvalého e, pracovného úrazu. Samozrejme, nemali by sme zabúdať ani na dohovor na medzinárodný dohovor o práci a o materskej dovolenky. Je to však všeobecný neúspech. Um, podľa nás je dôležité, aby komisia zverejnila novú stratégiu na to, aby sme zredukovali rizika na pracovnom e, na pracovisku. Ďakujem pekne. Ďalej dve minúty, pani Estrela. gáza, senhor prezident, senhor komisárium. Ďakujem Mm, pán komisár, vážený pán komisár, e, pre Európsky parlament je bezpečnosť na pracovisku a zdravie, e, zdravie pracovníkov prioritou. Európska stratégia, keďže táto stratégia e, sa skončila v roku 2012, žiadame, aby bola obnovená. Čiže kedy budete prezentovať novú stratégiu? E, treba zlepšiť pracovné podmienky, čiže legislatívu treba zlepšiť, aby sa, e, bolo, aby sa to adaptovalo na kapacitu podnikov a takisto aj jednotlivcov. Parlament e, schválil tieto nové legislatívne texty, ktoré sa týkajú um, um, pracovníkov, tehotných zamestnankyň alebo zamestnankyň, ktoré sú na materskej dovolenky. Um, v roku 2011 bol návrh na revidovanie tohto textu a e, v novembri 2011 parlament odhlasoval e, moju správu. Ale teraz je tá otázka zablokovaná na rade. A komisia neurobila nič, aby neodblokovala e, takýto dôležitý spis e, alebo takýto dôležitý legislatívny text. Parlament e, nástojil na tom, aby sa zlepšili pravidlá a ochrana pracovníkov proti, a, ktoré sa týkajú kostno-svalových chorôb. Týka sa to 120 tisíc osôb a je to naozaj veľkým zaťažením pre um, národné um, systémy sociálneho a zdravotného poistenia. Uh, takéto typy patológií a chorôb sú v Európe stále častejšie. Ja som predsedkyňou Európskej um, teda, um, skupiny v Európskom par- uh, parlamente a hm, zdá sa mi, že my potrebujeme novú stratégiu nová stratégiu, novú stratégiu, ktorá bude e, prijatá a ktorá bude mapovať evolúciu spoločnosti. Ďakujem. Ďalšie dve minúty. Pani Jazoviecka. Ďakujem, pani przewodniczący. Szanowni Państwo, pomimo wielokrotnych... Mm, ďakujem pekne, dámy a páni. Napriek tomu, že zmluva sa viackrát, e, viackrát menila, Európska únia má a naďalej e, zdieľané právomoci s členskými štátmi, pokiaľ ide o zamestnanosť a zdravie, alebo verejné zdravie. Ehm, veľa členských štátov naďalej je relatívne neochotných prijímať e, viac rozvinuté progresívne normy v tejto oblasti. Otázka bezpečnosti zdravia v práci e, jasne ukazuje, že aktivity a akcie, ktoré sa príjmú na európskej úrovni od e, roku 68 e, v tejto oblasti sú možné a sú žiadúce a vždy to bolo možné e, robiť prostredníctvom takých e, nástrojov, ktoré neboli záväzné a stratégia, ktorá bola prijatá, nám umožnila vylepšiť platné predpisy. A myslím si, že teda treba pracovať teda vykonať isté zmeny v najbližších e, rokoch a e, samozrejme komisia, pokiaľ ide prípravu novej, e, novej stratégie, už trochu meška. E, teda otázka zdravia a bezpečnosti pri práci, e, tam e, potrebujeme, aby sme e, sa dostali k plneniu tých cieľov, ktoré sme si sami vytýčili e, do roku 2020. Vidíme, aké sú tendencie demografického typu, sarnutie obyvateľstva, predlžovanie profesionálne, profes, teda aktívneho veku v zamestnaní a mali by sme teda E, vytvoriť e, aj také opatrenia, ktoré by napríklad umožňovali špeciálne pracovné podmienky pre ľudí e, vo veku nad 55 rokov. A veľmi dôležitá je prevencia, pokiaľ ide o pracovné podmienky a zdravie pracovníkov. Je dôležité takisto zacieliť aj na mladých ľudí so špecifickými aktivitami, ktoré by napríklad umožnili vylepšiť ich profesijnú mobilitu. Existujú aj technologické zmeny, ktoré sa e, rýchlo e, striedajú, rýchlo menia a tiež ovplyvňujú situáciu v tejto oblasti. E, Európska komisia viackrát povedala, že strategia na roky 2007-2012 až priniesla pozitívne výsledky všade v celej EÚ, ale že existujú oblasti, ktoré, kde by sa tá situácia mohla zlepšiť ešte viac a preto sa chcem pýtať, prečo e, nie je ešte hotová stratégia na rok 2020 ako to bolo pôvodne oznámené. E, ďakujem pekne. Ďakujem. E, Posledná e, výstupy e, v tejto rozprave pani kolegyňa Koster na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. E, Mám e, podobný názor e, a isté obavy ako kolegovia e, z výboru EMPL, pokiaľ ide o e, meškanie v oblasti pripravovanej stratégie. Len v Írsku 48 ľudí zomrelo minulý rok v, pri práci, z toho dve boli dokonca deti, alebo teda mm, dopad bol aj na dve deti. A keď táto stratégia sa, alebo je predloženie sa odkladá, tak je to proste neakceptovateľné. Prečo to potrebujeme? Čo viac sa používajú chemikálie, máme e, starších e, Ehm, zamestnancov, stres, e, rakovina, ktorá súvisí s pracovnými podmienkami, e, muskulárno-skeletálne choroby vyplývajúce e, z pracovných povinností a tak ďalej. Jednoducho, táto otázka je veľmi dôležitá a ochraňuje to sociálny model, ale je to nakoniec pozitívna vec aj pre podniky, pokiaľ zamestnanci sú bezpeční, pokiaľ teda sú zdraví a fit, tak nakoniec aj produktivitu v podniku to posilňuje. Čiže Čiže netreba sa vyhovávať, vyhovárať pardon, na krízu, e, že to je dôvod, prečo tú stratégiu nemusíme e, aplikovať. Práve naopak, treba pripraviť takú stratégiu, ktorá bude vhodná pre 21. storočie. E, čiže už to trhá, trvá pár komisár veľmi dalo, je naozaj na čase, aby sme pripravili novú stratégiu. Ďakujem pekne. Ešte vy chcete vystúpiť? vstúpiť, e, Máte otázku na e, pani Emer. O to vám ide? Alebo chcete vystúpiť e, v rámci Catch the Eye? Lebo keď kývate modrou kartou, tak to je otázka na pani Kostejo. Catch the Eye je to? každý aj, aha, dobre, tak uh, uh, vážená kolegyňa z Chorvátska, iba aby ste to pochopili, treba zvinúť tú bielu kartičku, keď chcete vystúpiť uh, v rozprave, ak sa chcete v rámci Catch the Eye e, vyjadriť. Tá modrá karta tá je na niečo iné. Iba aby ste e, to pochopili, ale samozrejme, že môžete vystúpiť. To som chcel iba takto e, na okraj vysvetliť. A samozrejme, teší ma, že máte o túto tému záujem. Nech sa páči. Zahvaľujem, gospodine predsedavíči, ispričavam ste na pogrešci. Ďakujem, pán predseda, prepašte mi za ten chaos. Počas posled, podľa posledných údajov menej ako 4 miliónov Európanov sa zranilo v práci a o, skoro 5000 Európanov ročne príde o život v práci. To sú naozaj závažné číselné údaje a je to dôsledkom zamestnancov, ktorí ignorujú pravidlá ochrany zamestnancov práci. Ale sú to aj pracovníci, ktorí si neuvedomujú, ako je dôležité ochraňovať svoje zdravie v práci. Prevencia to je alternatíva, pre ktorú by sme sa mali rozhodnúť. Mali by sme ochraňovať život a zdravie našich pracovníkov. A samozrejme, sú tu aj ekonomické dôsledky. A každý zamestnanec v Chorvátsku Um, ehm, Siber je 10 dní PNK ročne a to znamená 100 tisíc uh, hodín ročne. To má obrovské ekonomické dôsledky a preto treba zrýchliť prijatie tejto stratégie a Potrebujeme stratégiu na európskej úrovni, aby sme ochraňovali našich pracovníkov. Ďakujem pekne, eh, milá eh, a vážená kolegyňa. Eh, ešte vystupí pán komisár, ale predtým by som chcel zdôrazniť jednu vec, ktorá by som chcela, aby sa zapísala do zápisnice. My sme mali 11 vystúpení a z tých 11 9 boli ženy. Ženy sa e, vyjadrovali k tejto téme a to si myslím, že nie je náhoda. Myslím, že to má e, svoje e, príčiny. E, čo vy nepočujete? Nie je preklad do vašho jazyka? Už teraz je? Dobre. Takže 11 vystúpení, z toho 9 boli kolegyne poslankyne. Chcem to zdôrazniť. Nechcem z toho nejaké veľké e, závery za všetkých ja. E, príjmať, ale myslím, že nejaké závery si z toho asi každý odnesiem. A ešte jedna kolegyňa tu tiež bola, ktorá sa nevyjadrila. A samozrejme boli tu aj e, ďalší dvaja kolegovia, plus ja pán komisár. Ale ja si myslím, že v rámci takéto rozprávy je to zaujímavá skutočnosť, zaujímavý fakt a treba si e, to všimnúť ako niečo veľmi zaujímavé. 9 žien, a dvaja muži hovoria o takéto dôležitej sociálnej téme. Nech sa páči, pán komisár, uzavrite prosím rozprávu. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy, najmä pani Beres, ktorá pripravila otázku, pokiaľ ide o e, túto tému. Chcem e, otvoriť ešte aj taký širší kontext nakoniec, pretože malo by byť jasné, že kríza tiež spôsobila veľké škody, najmä pokiaľ ide o počet pracovných pozícií v Európe, ale aj pokiaľ ide o pracovné podmienky. A my e, musíme byť aktívnejší, musíme sa snažiť vylepšiť pracovné podmienky v Európe pre všetky kategórie zamestnancov. V posledných rokoch e, komisia e, bola v dialogu e, so všetkými aktérmi, ktorí sú zaangažovaní do oblasti zdravia a bezpečnosti v práci, nielen preto, že sme sa venovali napríklad téme vystavenia elektromagnetickým poliam. Veľmi vítam ten tú jednotu naozaj e, napriek všetkými politickými e, skupinami tejto téme, minimálne zo strany tých skupín, ktoré, e, ktorí zastupčovia vystúpili počas predchádzajúcej rozpravy. Veľmi nás to teší a samozrejme bez takéhoto konsenzu napriek politickými skupinami by sme, myslím si, nemali šancu dosiahnuť pokrok. Pán Öri a pani Bauer hovorili veľmi zaujímavo a vysvetlili, e, že naozaj je to otázka aj jednotného trhu. E, jednotný, e, jednotné alebo rovnaké podmienky pre všetkých, férová hospodárska súťaž, to je tiež dôležité, ak aj preto teda musíme považovať ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a veľmi dôležitú politiku. Ale chcem ja zase tu dva iné aspekty. Externý rozmer. V poslednom období ste pravdepodobne boli informovaní o tom, že ja v mene EÚ som sa zúčastnil veľmi dôležitého dialogu o e, tejto téme v rozvojových krajinách. Máme tu nedávne incidenty aj v Bangladeši, aj v Číne, ktoré si vyžadujú veľmi silnú koherentnú reakciu zo strany e, viac rozvinutých regiónov vrátane EÚ. My sme mm, boli lídrami v rámci e, reakcií medzinárodného spoločenstva na tieto nedávne tragické udalosti. Ale treba zdôrazniť, že Európska únia môže svoju dôveryhodnosť v tejto oblasti e, zachovať iba vtedy, ak budeme konať konsistentne a konzistentne a robustne v rámci Európskej únie a v rámci všetkých členských štátov, ktoré sú členmi nášho jednotného trhu. Pani Kostelo tiež e, e, hovorila o veľmi zaujímavej téme a to je súvis e, medzi zdravím, bezpečnosťou pri práci a demografickou zmenou. V Európe máme čoraz starších zamestnancov a ich čoraz menej a pokiaľ takýto čoraz starší a mnoho menej početní zamestnanci majú sa produktívni a majú prispievať k prosperite v najbližších desaťročiach, tak jednoducho naozaj potrebujeme investovať do oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci, pretože sa nám to jednoducho vráti. Musko, muskuloskeletálne choroby a podobné témy tam e, rozhodne o tom nemusím nejaké eh, nové témy si zisťovať, pretože to poznám veľmi osobne aj z tej negatívnej stránky úprimne povedané. A tie otázky ako kríza, to samozrejme nemá byť nejaká výhovorka. Nemali by sme byť iba krátkodobí v našom myslení, treba byť strategicky a vidieť aj dlhodobé eh, výhody týchto politik. Kľúčová otázka, keď hovoríme o nových eh, stratégiách a e, načasovaní takýchto stratégií je samozrejme otázka pridanej hodnoty. V čase, keď členské štáty dosahujú pokrok v špecifických oblastiach, ako napríklad vystavenie tabakového, tabakového, mm, tabakovému dymu, tak v mnohých členských štátoch tam je veľký pokrok. Alebo vidíme aj e, e, rozvoj dobrých firmných postupov, pretože firmy si uvedomujú to, čo povedala aj pani Harkin, a to síce, že Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci je investícia a nie iba nejaký náklad, nejaké náklady. Našou dôležitou úlohou je aj implementácia už existujúcej legislatívy, ktorú už máme na európskej úrovni a kde rozhodne platí, že e, v, vo všetkých členských štátoch situácia nie je úplne rovnaká taká, ako by mala byť Čiže máme isté e, resty aj pokiaľ ide o existujúcu legislatívu. Osobne ale som presvedčený o dôležitosti budúcich aktivít v tejto oblasti. Do obeda tu e, predseda, predseda Barozo zdôraznil dôležitosť stratégie Európa 2020 pre budúce aktivity Európskej komisie. A ako viete, táto stratégia má istý číselný cieľ, aby sa nám e, miera zamestnanosti zvýšila na 75%. Myslím si, že silná politika na európskej úrovni, ale aj vrátane e, v rámci členských štátov, pokiaľ ide ochranu zdravia a bezpečnosti primáci, môžu k tomuto cieľu prispieť, môžu byť dôležitou e, časťou tej snahy dosiahnuť týchto 75% zamestnanosti. A krajiny, ktoré už majú dnes 75% alebo viac, mieru zamestnanosti, tak tie majú najlepšie e, postupy, pokiaľ ide o zdravie a za, e, bezpečnosť pri práci. Pán Baroso takisto zúraznil nedostatok e, odhodlania ako isté veľké riziko, ktoré ohrozuje v časnosti EÚ. Ja môžem povedať jednu vec, a to síce nedostatok odhodlania je naozaj veľké riziko smerom e, dole, platí to aj v prípade tejto politiky, ale s takouto silnou podporou zo strany Európskeho parlamentu by sa nám tento problém mohlo podariť prekonať. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, ešte máme e, jeden návrh uznesenia na záver e, tejto rozpravy. E, čiže rozpravu teraz môžeme ozatvoriť, hlasovať budeme zajtra na obed. Ďakujem všetkým kolegom a kolegyňam, e, ktorí vystúpili na tejto zaujímavej e, rozprave. Trvalo nám to o 5 minút, neskôr než malo, a to nie je také hrozné. Aby sa stretneme 12. E, septembra zajtra, teda o 8.30 do 2. a potom o 3. do 5. po obede. Program je uverejnený aj k dispozícii.